dvoch slovenských ministrov. Ďakujem pekne. Chcel by som sa najskôr, takisto ako aj moja predrečníčka, a pani Gebhardt a aj pán Foss, poďakovať za to, že sa nám podarilo obe tieto témy a smernice predložiť spoločne a spracovať ich spoločne. Myslím, že to je veľmi dôležité, keď sa pozrieme na ich obsah a podľa mňa je to aj zmysluplné. Nemali by sme zabúdať na to, čo tu vlastne robíme. Musím dať kolegyni Kalas za pravdu v tom, že sa tu ocitáme v, na trhu, ktorý um, rastie. Nechceme ho preto zaťažiť, nechceme zavádzať nové eh, nereálne pravidlá. Eh, dve čísla sa mi neustále preháňajú hlavou, ktoré to dokladajú iba 12 obchodníkov alebo predajcov v Európskej únii predáva svoje výrobky na internete do inej krajiny, iba 12 15 spotrebiteľov nakupuje e, z inej e, členskej krajiny na internete. Tieto dve čísla sami o sebe by nás nám mali upozorniť, aký tu je európsky potenciál. A tiež, čo je naša úloha. Našou úlohou musí byť zaviesť zjednodušené, jasné, zrozumiteľné pravidla pre všetkých. A síce to znamená, že aj spotrebiteľ, aj obchodník, či už je veľký alebo malý, musí mať dôveru, musí e, sa odvážiť, e, ísť na internet, predávať, kupovať na internete, nemusí sa neustále e, zamýšľať nad tým, aké má práva ako spotrebiteľ a aké práva má spotrebiteľ v Portugalsku, ktorému ja ako predajca chcem predať z Nemecka svoj výrobok. Musíme teda vytvoriť takúto dôveru, ak sa nám to podarí, tak sa podľa mňa spustí obrovský potenciál trhu, ktorý budeme musieť potom využiť. Myslím, že obe tieto texty budeme musieť čo najviac um, si priblížiť, aby uh, si neodporovali v niektorých veciach. Musíme spoločne podľa mňa zadefinovať e, jednak rozsah pôsobnosti, k tomu sa ešte vyjadrím neskôr. A návrh smernice, ktorý spracúvam ja, obsahuje čísla, čo sa týka lehoty, uh, E, e, poskytovania a tak ďalej. Tu sa už naznačilo, že nechceme v žiadnom prípade znižovať mieru ochrany spotrebiteľa. To rozhodne nechceme. Ale keď hovoríme o e, spotrebiteľských právach, musíme si uvedomiť, že spotrebiteľské právo sa musí vnímať ako celok, nie jednotlivo. Ide o balík rôznych práv. Iba tak sa nám totiž podarí dosiahnuť cieľ, že v 28 členských štátoch budú platiť rovnaké pravidlá. Ak sa nám to totiž nepodarí, ak budeme skúmať každú jednu krajinu jednotlivo a každá krajina bude trvať na svoje dosiahnuté úrovne ochrany práv, tak sa nám to nepodarí harmonizovať v 28 členských štátoch. Hovorím vždy o 28, upozorňujem. My sa naozaj musíme e, snažiť o to, aby to vo všetkých 28 členských štátoch bolo e, na rovnakej úrovni. Inak tú dôveru spotrebiteľa a obchodníka nezískame. To musí byť náš prístup ja som v každom prípade z tohto vychádzal pri e, vypracovaní môjho pracovného dokumentu. Musíme sa snažiť aj časovo zblížiť, tak aby sme e, sa venovali tým istým témam zhruba v rovnakom čase, teda digitálne obsahy a, a hmatateľné tovary a služby, tie sa budú musieť spracovať v rovnakom čase. Chcem oceniť teda, že komisia sa snaží e, získať tú dôveru na trhu. Existujú už pravidla harmonizácie, napríklad čo sa týka lehoty na poskytovanie. Teraz napríklad máme v Európe 6 rôznych takýchto lehôd. Dalo by sa povedať, že máme 6 rôznych spotrebiteľských práv, ktoré by sme mali chrániť. A dalo by sa to vnímať aj tak, že sú to prekážky na vnútornom trhu. Teda, my musíme nájsť 28 rovnakých a pravidel tak, aby spotrebiteľ konec koncov mal eh, práva posilnené, neoslabené. oslabené. Ehm, našou úlohou je, aby naozaj to bolo na rovnakej úrovni. To si bude možno vyžadovať aj niektoré práva oslabiť, niektoré posilniť. Musíme sa snažiť teda o rovnaký súbor práv spotrebiteľov v celej EÚ. To sa netýka len digitálnej oblasti, len hmatateľných tovarov. Nemali by sme eh, robiť žiadne rozdiely medzi tým, či sa e, tovary kupujú na internete alebo v kamennom obchode, e, keď, keď si kupujete mobilný telefón, rifle alebo niečo podobné, e, malo by to byť jedno. Či si ich kupujete v kamennom obchode alebo na internete. Čakáme teraz na výsledky analýzy efektivnosti, teda refitu. Očakávame ich zhruba o dva týždne, aby sme potom mohli s týmito číslami ďalej pracovať a potom si musíme uzrejmiť, čo to znamená aj e, pre e, predaj mimo internetu. Myslím, že ak by spotrebiteľ sa, e, keď sa rozhoduje, kde bude kupovať, nemôže byť rozhodujúcim faktorom, že tam či um, inde bude mať posilnené práva ako spotrebiteľ. To predsa nemôže platiť. A preto musíme jasne zadefinovať e, všetko, čo bude platiť na internete, mimo internetu. Čo sa týka miery harmonizácií, stupňa harmonizácie, ja som jednoznačne za to, aby ten stupeň bol čo najvyšší. E, práve tu ide o tú rovnováhu práv, ktoré budeme musieť zadefinovať, ale ak sa nebudeme držať tohto prístupu v harmonizácii, ak si každý zachová svoje právo, tak e, s tým nemusíme v podstate nič robiť, pretože to nemá žiadny zmysel. Teda budeme musieť hľadať rozumné, inteligentné riešenia, ktoré najmä budú splňať zásadu e, jednoduchosti. A preto je dôležité to, čo povedala pani Kalas a je Viki. Je to oblasť, v ktorej pôsobia e, mnohé malé, najmenšie e, podniky. A ak tieto malé podniky udusíme tým, že vytvoríme príliš zložité pravidlá, tak sa to úplne minie účinku je dôležité chrániť tieto malé podniky. Možno je to pohľad EPP, e, možno je trošku v rozpore s pohľadom SAD, ale v každom prípade je dôležité pamätať e, aj na pohľad podnikov, pretože ak e, predajca nenájde niečo, by predal, tak si spotrebiteľ nemôže nič kúpiť. To je ako ten príbeh so sliepkou a s vajcom, čo bolo prvé. Myslím, že ak sa nám teda toto podarí, tak tento potenciál potom v plnej miere využijeme. Čo sa týka lehôd, Komisia navrhuje, aby sa zaviedla dvojročná lehota poskytovania, ale zároveň predĺžuje predlžuje lehotu e, zo 6 mesiacov na 2 roky poskytovania. Teda každý, kto pôsobí e, v tomto sektore, e, sa vyjadril tak, že je to zložité. Ak sa to čo i len mierne zvýši, tak sa zvýši výrazne miera ochrany spotrebiteľa, ale znamená to, že to bude znamenať ťažkosti pre dané odvetvie. My teraz musíme s týmito loptičkami žonglovať. V každom prípade je podľa mňa pozitívne, že sme sa zhodli na spoločnom rozsahu pôsobnosti. To je dôležité. Teraz za tohto prístupu musíme ďalej držať. Tak, aby to, čo napokon e, sformulujeme ako možnosti nápravy, aby naozaj platilo, aby spotrebiteľ mal jasný prehľad o svojich právach aby pravidla boli jasné všetkým. E, tá doložka predpokladania, tak povediac, e, teda to, o čom diskutujeme, či ide o digitálny alebo hmotný e, tovar či službu. V podstate ja, keď si niečo kupujem, čo bolo pôvodne hmotným hmatateľným tovarom, ale potom sa to doplní o nejaký nový software, tak v podstate rozsah pôsobnosti sa tým mierne zmení. Ak však to stanovíme tak, že sa niečo zmení iba, ak dôjde k poruche a, a v zásade pôjde o digitálny produkt, tak to bude zahrnuté do rozsahu pôsobnosti, e, podľa mňa dostatočne a dá nám to väčšiu flexibilitu aj do budúcnosti. Možno sa teraz trošku opakujem, ale naozaj ide o to vytvoriť pravidla, ktoré budú jasné a jednoduché. Ja som sa snažil popísať vo svojom pracovnom dokumente všetky jednotlivé prípady všetky Amazony, Alibaby tohto sveta eh, sa budú presne pozerať na to, čo robíme, či stanovíme uh, eh, šestročnú či dvoročnú lehotu. lehotu, tým je to jedno, tie sa prispôsobia, majú svoj obchodný eh, model a nájdú si svoju cestu. Mne ide o tých malých hráčov a tiež mi ide o spotrebiteľa, ktorý musí mať jasný prehľad o svojich právach. On nechce čítať dôležité podmienky predaja musí vedieť, že keď si niečo kupuje na internete, eh, tak má dvojročnú eh, lehotu a tým si môže byť istý. Teda budeme musieť nájsť nejakú rovnováhu. Ja som v každom prípade otvorený, eh, pokiaľ sa nám samozrejme podarí zachovať túto rovnováhu. Ešte raz ďakujem kolegyni Gepard, aj kolegovi Fosovi, aj ostatným kolegom, ktorí sa konštruktívne postavili tejto téme dúfam, že aj ďalej sa nám bude spolupracovať dobre. Ďakujem pekne. Neviem, ako to presne urobíme, eh, pretože máme už naozaj len 10 minút, ale budeme sa snažiť rýchlo to prebehnúť. Lucy Anderson. Eh, ďakujem pekne, ďakujem aj eh, spravodajcovi, najmä za jeho pracovný dokument a tiež všetkým, ktorí sa podielali na jeho vypracovaní vypracovaní druhého dokumentu, o ktorom sme hovorili, veľmi ma teší, že je tu značná miera zhody v snahe zajistiť, aby rozsah pôsobnosti bol čo najujednotenejší a tiež ma teší ten časový faktor. Um, pán Arimo, rozhodne si nemyslím, že by skupina SAD nejakým spôsobom um, nebola zajedno z EPP, čo sa týka pro podnikateľskej legislatívy, e, pro inovatívnej legislatívy. My vás v tomto smere jednoznačne podporujeme aj čo sa týka ochrany e, práv spotrebiteľa a tiež chceme zaistiť, aby náš prístup bol čo najkoherentnejší. Veľmi sa mi páči odstavec v vašom dokumente, ktorý sa týka harmonizácie. E, uznávame, že sú tu veľké tlaky v tejto oblasti, najmä čo sa týka maximálnej a minimálnej miery harmonizácie. Som si istá, že z pohľadu SAD aj z všeobecného pohľadu zrejme nájdeme spôsob, ako to právne naformulovať tak, aby sme vyhovali obom týmto stránkam. Myslím, že ak budeme veľmi opatrní z hľadiska presného znenia rozsahu posobnosti a podrobnosti nariadenia sa nám to môže podariť. V každom prípade, nech už sa situácia v Británii vyvrbí akokoľvek, e, my máme v britskej legislatíve e, užitočný precedens e, z hľadiska spotrebiteľského práva, ktorý nám môže byť nápomocný v tomto procese. Budeme musieť však ďalej podrobne skúmať všetky okolnosti aj tu v parlamente, aj mimo parlamentu. E, budeme musieť hľadať štatistiky ehm, a výskumy, ktoré boli zatiaľ vykonané. Rozhodne sa musíme dopracovať k výsledkom REFITu čo najskôr. Chcela by som vyzvať komisiu, aby celý proces neodkladala, aby sa neomeškala s výsledkami. Ešte raz ďakujem kolegom za ich doterajšiu prácu. My sa budeme snažiť tiež o konštruktívny prístup, aby výsledok bol čo najúžitočnejší. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Anelin van Bosut. Ďakujem, Vicky. A ja by som sa chcela poďakovať Paskalovi za tento pracovný dokument. A za vysvetlenia, ktoré sú v ňom. A ďakujem aj za to, že je ten materiál taký prehľadný. A súhlasím s tým, že musíme mať na pamäti aj to, že tu ide o balík a že hľadisko ochrany spotrebiteľa je dôležité a treba ju zvýšiť a súhlasím s tým prístupom k práci. Niektoré veci vynechám a pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, tak je dôležité, aby to bolo jasne vymedzené aby sme boli pripravení aj do budúcnosti, napríklad na internet veci a e, online a offline, to ste tiež správne povedali. Pokiaľ ide o location of defect, tak ten prístup v pracovnom dokumente naozaj správne ukazuje, že to treba zatiaľ nechať ešte otvorené, aby sme zistili, ako by sme to mohli vyriešiť. Myslím si, že v prvom rade je dôležité zachovať zrozumiteľnosť, jednoznačnosť pre spotrebiteľa. Pokiaľ ide o harmonizáciu, treba e, zabrániť tomu, aby sme nerozširovali gold plating, pokiaľ ide o právne záruky tak musíme uvažovať aj o nejakých komerčných zárukách, tak aby sme Eh, aby obchodných zárukách, aby mal spotrebiteľ väčšiu výrobu. Ďalej podľa mňa treba rozlišovať medzi novými výrobkami a výrobkami z druhej ruky, pretože to má podľa mňa dopad na záruky a na to, čo môže spotrebiteľ očakávať. Pokiaľ ide o dôkazné bremeno, tak som naklonená viac jednému roku ako dvom rokom. A Myslím si, že záväzka, e, že záväzok e, predajcu nahradiť e, nahradiť cenu výrobku v prípade tých poruch, tak, tak ako je to tu naformulované, tak si nemyslím, že ten prístup, ktorý tu je navrhnutý, je správny. S tým a pokiaľ ide o opravné prostriedky, mne sa zdá zvláštne, že by si spotrebiteľ mohol vybrať z viacerých možností. Podľa mňa, ak ja ako spotrebiteľ sa vždy rozhodne na, e, za výmenu a vždy bude chcieť nový výrobok a nebude si chcieť zvoliť cestu opravy. A myslím si, že by bolo zaujímavé aj o tom hovoriť a teším sa na našu budúcu spoluprácu. Ďakujem teraz pán Kala, e, Kaj Kalas. V prvom rade ďakujem spravodajkyni za harmonogram. Myslím, že je to znak dobrej spolupráce. Čo sa týka pracovného dokumentu, súhlasíme s prístupom, e, e, že tovary e, kúpené na internete tu nemusíme preverovať, nakoľko je to odôvodnené uplatňovať rôzne pravidlá. V každom prípade, ak komisia dospech záveru, že nie je oprávnená žiadna forma rozdielov. Mali by sme do toho zahrnúť aj nákup mimo internetu, čo sa týka miery harmonizácie. Spravodajca navrhuje plnú harmonizáciu e, na rozdiel od SAD. E, ja s tým súhlasím, pretože myslím, že už máme e, za sebou viacero pokusov komisie zaviesť rovnaké pravidlá v zmluvnom práve napríklad. Už máme minimálnu mieru harmonizácie pritom a znamená to, že máme 28 súborov rôznych pravidel Mali by sme sa snažiť e, o plnú harmonizáciu, čo sa týka rozsahu pôsobnosti a digitálny obsah v e, hmotných aktívach tu by som sa vrátila aj k predchádzajúcim návrhom, e, čo sa týka nákupu tovarov, ktoré sa napokon ukážu, že mali poruchu, čo sa týka času navyše prípadne predĺženie platnosti zmluvy, toto je otázka, ktorú kladete aj vy, ako môže komisia rozhodnúť um, o lehote 30 dní. Eh, vychádzala z toho, že takto je to bežné v členských štátoch, alebo z čoho vychádzala? Čo sa týka eh, um, opravných nástrojov, musíme mať prehľad o tom, ako sa spotrebiteľ správa a spotrebiteľ má predovšetkým záujem najskôr o náhradu poškodeného výrobku. Čo sa týka časových obmedzení, komisia zaviedla dvojročnú lehotu e, v e, oblasti informovania o konformite na miesto 6 mesiacov e, a taktiež, aby podniky mali jednoduchšiu situáciu. Musíme si však uvedomiť, či tá dvojročná lehota zahrňa riadne užívanie výroku e, po dvoch rokoch e, bude dosť ťažké dokázať, že v čase nákupu e, výrobok bol naozaj poškodený. Možno komisia však mala na mysle nejaký konkrétny iný príklad, možno by to mohla vysvetliť, čo sa týka právnej záruky, tu budeme musieť ďalej podrobne skúmať, čo bude prospešné pre spotrebiteľa aj pre podniky. Myslím, že musíme prenechať nejaký priestor aj pre obchodné záruky, pretože aj toto je marketingový faktor. Ja vám ponúknem eh, dlhšiu záruku a to by sme nemali úplne znemožniť. V otázkach eh, eh, týchto záruk v článku 5 odsek 4 komisia chce umožniť ďalšie pravidlá a ak naozaj našim cieľom je plná harmonizácia, prečo potrebujeme takéto ustanovenie? Ďakujem. No, Dennis, no, um, Greens, no, EFTD. Ostatné skupiny nie sú zastúpené. Andreas a Eva a Mária, prosím, naozaj len minúta každý. Myslím, že výmena názorov bola veľmi užitočná, plodná. Chcem zablahoželať eh, Paskalovi k jeho pracovnému dokumentu. Myslím, že najzásadnejšia vec spočíva v tom, čo môžeme urobiť, aby sme umožnili túto diverzitu, ktorú ponúka aj európsky trh spotrebiteľom, aby táto rôznorodosť tovarov a služieb naozaj bola sprístupnená všetkým, každému jednému spotrebiteľovi. To je podľa mňa zásadná otázka. Myslím si, že toto sa môže podariť iba ak sa vzdialíme od eh, prístupu z minulosti. V minulosti totiž eh, bola veľká neochota na strane predajcov, ale aj spotrebiteľov, aj keď sú podľa mňa eh, dostatočne chránení. Musíme to prekonať. Ak to neprekonáme, myslím, že celý tento proces môže byť úplne zbytočný. Myslím, že výmena názorov bola veľmi konštruktívna a veľmi by ma tešilo, ak by pokračovala v tomto duchu aj naďalej. Ďakujem. Thank you, Eva. Eva, ďakujem veľmi pekne. Gratulujem Pascal za vynikajúci pracovný materiál. Myslím, že je tam jasné posolstvo. To je tá správna rovnováha medzi úrovňou ochrany spotrebiteľa a pravidlami pre podnikateľov, aby mohli fungovať. Myslím si, že je správne, že chceš počkať na výsledky refitu Ehm, myslím, že to má všeobecnú podporu. Je to dôležité aj pokiaľ ide o spoločný regulačný prístup a že výsledkom má byť čo najvyššia možná úroveň harmonizácie. Rovnako si myslím, že potrebujeme jasné pravidla, konformitu, opravné prostriedky, aby sme lepšie chránili spotrebiteľa a keď hovoríme o konformite, tak chápem tvoj materiál tak, že ideš v duchu návrhu komisie všeobec, a všeobecného, aký o opravných prostriedkoch pod plnou harmonizáciou sa um, hovorí o tom, že to môže byť zmeny v niektorých členských štátoch a myslím si, že spotrebitelia chcú počuť a chcú dostať e, dobrú e, situáciu, a mať možnosti výberu aj iné ako ukončenie zmluvy, vypovedanie zmluvy, niekedy chcú náhradu alebo opravu. Tie problematické časti, ktoré vidím, sa týkajú pravidiel o lehotách a dôkazného bremena. Články 8 až 14, tie myslím si vyžadujú ďalšie posúdenie. naozaj je dôležité dosiahnuť tú dobrú rovnováhu medzi záujmami mm, podnikateľov obchodu a spotrebiteľov. Takže teším sa na ďalšiu spoluprácu aj na to, ako budeš riešiť tieto jednotlivé otázky, aj možnosť kolektívnych žalob. Ďakujem, alebo kolektívnych opravných prostriedkov, alebo hromadných opravných prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem, Vicky. Pascal ma na jednom mieste troška poplietol. Povedal totiž, že práva spotrebiteľa môžeme aj znížiť, ale ja som sa vždy zaoberala MSP inováciami a e, v žiadnom prípade si nemyslím, že možno oklieštiť práva spotrebiteľa a nemôžem ani súhlasiť s kolegom, ktorý hovorí, že mohli by sme postupovať podľa veľkosti podniku. Ja si predsa nemyslím, že práva spotrebiteľa závisia od toho, či hovoríme o malom alebo veľkom podniku. Tie sú nezávislé na to. My sme výbor pre IMKO a bez ohľadu na naše politické zafarbenie musíme pripraviť právne predpisy a dosiahnuť harmonizáciu v členských štátoch tak, aby spotrebiteľ bez ohľadu na to, kde kúpi tovar,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 výrobok malého alebo stredného alebo veľkého podniku mal rovnaké práva. Možno som to nepochopila dobre, ale mne sa jednoducho zdalo, ako keby práva spotrebiteľa mohli byť v niektorých, práva, v niektorých situáciách znížené. Preto spotrebiteľ musí mať právo vrátiť svoj výrobok a nerobí to preto, aby šikanoval podnik výrobcu, ale robí to len vtedy, keď má problém a táto záruka je tu mimoriadne dôležitá. Ďakujem. Andreas? Ešte jedna vec. Práva spotrebiteľa sú dôležité a dôležité je, aby spotrebitelia mali práva a, zmenenie dôka- a obratenie dôkazného bremena by bolo tu veľmi ťažké. Na to musíme pamätať. Teraz dám slovo komisii. A kým sa tak bude diať, tak sa chcem spýtať, či pán Švabe a pán, e, Gep, pani Gepard by sa mohli prísť, sadnúť si za predsedníctvo, kým ja idem privítať, e, kým ja idem privítať slovenských ministrov. Ja len potrebujem ísť za slovenskými ministrami na 5 minút. No dobre, tak dobre, Nikola. Tak komisia máte 5 minút, pretože slovenskí ministri tu budú o 5 minút. Takže komisia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa vyjadril sladom na nedostatok času len k tým bodom, ktoré sú spoločné v tomto návrhu, všeobecné. A v prvom rade by som uviedol tú hranicu medzi týmito dvomi návrhmi. Vypočul som si tu s veľkým záujmom to, čo povedala pani Gepard a pán Foss, aj pán Zarimo a to, čo ste hovorili o stretnutí tieňových sprievodcov a síce ten prístup k e, miestu e, e, chyby a prepojenie na domnienku, na miesto neistoty. To, čo je dôležité, nie je ani tak, akú presnú deliacu čiaru budeme mať. Dôležité je, aby sme mali jasnú líniu, tak ako ste to tu už mnohí z vás zdôraznili a táto deliaca čiara musí byť nepristrelná aj do budúcnosti. Ja mám aj nejaký osobný návrh, pokiaľ ide k tomuto prístupu spravodajcov a tieňových spravodajcov. Ak som dobre pochopil pána Arimo, aj on to spomenul v svojom vstupe. A síce, že ak budeme vychádzať z miesta chyby, tak stále existuje ten problém, že spotrebiteľ na začiatku musí identifikovať, kde sa chyba nachádza. Je pravda, že keď príde s nejakým nárokom na práva k predajcovi a predajca povie, ale chyba je niekde inde a dôkazné a a, a váš predpoklad nemá zmysel. My sa chceme ale vyhnúť tomu, že od samého začiatku by musel spotrebiteľ určiť, kde sa chyba nachádza. A jasné pravidlo by tu mohlo byť, že je to buď tu alebo tam. Jedno alebo druhé. A pán Arimo podľa mňa povedal, že to majú byť pravidlá digitálneho obsahu ako východisko. A potom, ak je chyba niekde inde, tak predajca môže dokázať, že chyba, chyba sa nachádza povedzme v mechanickej časti a to by vytvorilo jasnejšiu, jednoduchšiu situáciu. A bola by to výhoda a súčasne by to bolo neprestrelné aj do budúcnosti, pretože by to zohľadnilo to, že počet výrobkov domácich spotrebičov napojených na internet veci bude veľmi rýchlo rásť v najbližších rokoch. To je tá prvá poznámka. Druhá poznámka je, že minimálna harmonizácia, úplná harmonizácia vizavy. Takže v prvom rade chcem povedať, že oba návrhy, ale najmä návrh o digitálnom obsahu, majú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. To už je tam teraz zakomponované a najmä v oblasti digitálneho obsahu máme určitú neistotu v členských štátoch. Nie je tam taká situácia, že členské štáty by mali nejaké jasné pravidlá k digitálnemu obsahu. Len dva členské štáty prijali konkrétne pravidlá a pre druhých sa v, v druhých platia všeobecné zmluvné pravidlá. Takže my sme tu skôr v situácii, kde máme pred sebou vlastne nepopísaný hárok papiera a môžeme prísť od samého začiatku už s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa, ktorú dosiahneme najmä e, s návrhom na, e, o digitálnom obsahu. Súčasne ale musíme zohľadniť ďalšiu vec a síce, že nakoniec sa musíme dohodnúť. Potrebujeme koncenzus para, parlamentu a koncenzus rady Máme už aj zlé skúsenosti e, so smernicou o ochrane spotrebiteľa, kde takáto zhoda nenastala. Mali by sme sa skutočne vyhnúť takejto opakovanej skúsenosti a priť s balíkom, ktorý dosiahne koncenzus nielen v parlamente, ale aj v rade. A podľa rovnakého postupu, tak tieto návrhy sú výsledkom stratégie e, jednotného digitálneho trhu. To znamená vysoká ochrana spotrebiteľa, alebo chceme posilniť dôveru spotrebiteľov, ale cieľom je aj zvýšenie inovácií, používanie faktorového rastu, E, elektronického obchodu na digita- jednotnom digitálnom trhu. A tu je jedna vec veľmi dôležitá, viacerí ste to zdôraznili, pani Ford, pani Kalas, pán Arimo, a síce, že musíme povzbudzovať malé a stredné podniky a startupy. A ak budeme kumulovať všetky body, Eh, ochrany spotrebiteľa všetkých členských štátov, to nedosiahneme. Naopak, musíme nájsť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Presne tak, ako povedal pán Arimo, musí byť 28 krát rovnaká, pretože ak nedosiahneme takéto pravidlo alebo súbor pravidiel, ktoré budú 28 krát rovnaké, tak budeme stále vyklad, vytvárať náklady pre podniky a nezvýšime e, dôveru spotrebiteľa, pretože nedosiahneme jeden súbor pravidiel a tým sme nedosiahli náš cieľ. Takže v zásade výzva, prozba o úplnú harmonizáciu jeden súbor pravidiel pre všetkých 27, respektíve 8 členských štátov, lebo len tak dosiahneme cieľ s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa. A posledná poznámka, ktorú chcem povedať, je GDPR. A to úplne súhlasím, že GDPR musí platiť a my sa všetci v tomto zhodneme. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne komisii. Dovolte mi spýtať sa teraz spravodajcov, <clears throat> či k tomuto chcú ešte povedať niečo na záver, nejaké záverečné hodnotenie. Ähm, Stručne. Ministri už vonku čakajú. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom za na, zaujímavé návrhy, nápady a ja dúfam, že budeme aj naďalej tak konstruktívne spolupracovať ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne a pravdepodobne vám všetkým môžem zaželať aj príjemné prázdniny a dovolenku. Ďakujem. Ďakujem. Um, ladies and gentlemen, can we take our chairs? Takže dámy a páni, keby ste prosím zasadli. Peter, this is... Ladies and gentlemen, please could you find us... Dámy a páni, prosím, keby ste si čo najrychlejšie sadli. You're not staying for this meeting. A tí, ktorí tu nechcú zostať, prosím, opustite miestnosť. Ďakujem veľmi pekne. Máme teraz veľkú česť, pretože je tu podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky, podpredseda vlády Pelegrini, Vítajte medzi nami. Aj pán minister Žiga je tu, vítajte. Mm, podpredseda vlády zodpoveda aj za investície a invest, inovačnú spoločnosť, takže skúma, sleduje našu prácu o jednotnom digitálnom trhu a sleduje aj všeobecnú diskusiu o jednotnom trhu, to pán minister Žiga, takže môžem vás obidva volať Peter, bolo by to pre mňa jednoduchšie. Takže vítajte medzi nami. Ešte som nepredsedala rokovaniu, kde by boli naraz dvaja ministri. Každý z nich bude mať úvodný prejav a potom si dáme mm, kolečko otázok za politické skupiny a uvidíme, ako sa nám to bude ďalej dariť. Máme čas do pol jednej. Ja viem, že budete mať veľmi konkrétne otázky a chcem potom tiež poprosiť, aby ste sa tohoto držali. Takže dávam slovo podpre, podpredsedovi vlády, pánovi Pelegrinimu. Ďakujem veľmi pekne. Pre nás je to tiež po prvýkrát v našej histórii, čo sme v tejto pozícii, takže vážená pani predsedníčka, vážení poslanci výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, dámy a páni, som naozaj veľmi poctený, že môžem vystúpiť ako vicepremier Slovenska, ako podpredseda vlády krajiny, ktorá má po prvýkrát privilegium zastávať predsedníctvo v Rade Európskej únie počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov. Dnes zažívame obdobie neustálých zmien, a to tak vo fyzickom ako aj online svete. Táto zmena mení spôsob, ako žijeme, ako pracujeme a takisto vyvíja tlak na nás, politikov, aby sme dokázali opätovne získať dôveru našich občanov v demokraciu, v kompetenciu verejných orgánov schopnosti týchto inštitúcií a takisto aj dôveru v európsky projekt. Je to zmena, ktorá slubuje naozaj obrovské technologické prelomy, nárast, zvýšenie občianskej participácie v rozhodujúcich procesoch vlády a takisto je to aj zmena, ktorá prináša obrovské zmeny v hospodárstve, ktoré ovplyvňujú nás všetkých. Teraz, okrem tejto krízy, ktorá ešte vyplýva z toku migrantov a teroristických útokov, e, sa budeme musieť vysporiadať aj s bezprecedentnou situáciou, ktorá vyplýva z výsledkov britského referenda. Preberať predsedníctvo v takýchto zložitých časoch znamená, že potrebujeme hľadať príležitosti tam, kde iní vidia iba rizika a hrozby. Potrebujeme sa stať silnejší, lepší a tam, kde je to možné, aj viac zjednotení, a to vrátane novej digitálnej éry potrebujeme jednoznačne e, dokázať presadiť komplexnú pozitívnu agendu pre podnikateľov a občanov. Po rokoch hospodárskej stagnácie e, digitálnej priepasti je reálne, aby videli ľudia zlepšenie v kvalite svojho života. A práve preto by som sa počerknúť to, že to, čo budeme robiť, alebo to, čo nebudeme robiť v oblasti jednotného digitálneho trhu a tejto agendy, e, bude mať rozhodne veľký dopad na vývoj počas nadchádzajúcich rokov. Priority slovenského predsedníctva zahrňajú štyri hlavné osy, e, z ktorých jedna bola už spomenutá, digitálny jednotný trh, a to v kontexte moderného jednotného trhu a prepojeného s energetickou úniou. Ostatné tri oblasti sa zameriavajú na ekonomicky silnú Európu, udržateľnú migráciu a azylové politiky a zároveň aj globálne angažovanú Európu. Dovolte mi e, využiť naplno e, naše Eh, priateľské vzťahy a dovolte mi eh, predstaviť vám naše plány, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Dobre si uvedomujem, akú kľúčovú rolu zohrávajú národné parlamenty, ale aj Európsky parlament v našej demokracii. Dnes eh, je to práve toto miesto, jediným miestom, kde sú zastúpení ľudia 28 členských štátov, kde sú účinne zastupovaní a kde sa rozhoduje o európskej politike. A práve preto sa naozaj teším na interakciu a spoluprácu s vami všetkými počas nadchádzajúcich mesiacov. Mal som už tú možnosť stretnúť sa s viacerými poslancami Európskeho parlamentu predtým, ako Slovensko prevzalo predsedníctvo a pevne verím, že spoločne budeme pracovať na tom, aby sme posilnili európsku ekonomiku posilnením a s prehlbením eh, digitálneho jednotného trhu, z ktorého by mohla benefitovať celá Európa. Som presvedčený, že Rada, Komisia a vy, poslanci Európskeho parlamentu, dokážeme sa zoširoka zhodnúť na tom, čo chceme dosiahnuť. Slovenské predsedníctvo nebude e, zahálať pri tom, aby sme podporili účinnú spoluprácu medzi inštitúciami. Pre naše dnešné stretnutie by som chcel povedať niekoľko vyjadrení ohľadom hlavných princípov a špecifických priorít, ktoré ovplyvňujú alebo určujú priority slovenského predsedníctva v tejto téme a potom prediskutujem, čo všetko nás čaká. Slovenské predsedníctvo je plne angažované a odhodlané podporiť ciele digitálneho jednotného trhu, ako sú vytýčené v európskej stratégii a bude usmerňovať členské štáty, aby ich úspešne dosiahli. Považujeme DSM za takú novú širokú axiomu Európskej únie pre nadchádzajúce roky. Legitimizácia digitálneho hospodárstva ako nového hospodárskeho sektora a umiestňovanie dát ako inovatívneho zdroja rastu popri eh, tradičných ekonomických zdrojov je dôležité. Tým, že schválime DSM stratégiu, Európa sa pokusí ukončiť e, stagnáciu nášho hospodárstva v období po kríze a chceme byť digitálni od začiatku. My Ako európsky lídry musíme podporovať a rozširovať stále nové digitálne inovácie, tak aby sme dokázali lepšie chrániť ľudské práva a podporovali tvorbu pracovných príležitostí a rast. Súčasný regulačný proces e, v Európe musí byť e, pripravený tak, aby bol menej časovo náročný, aktualizovaný a technologicky neutrálny. V pozícii toho Honest Broker budeme e, riadiť a konsolidovať pozície jednotlivých krajín. Našim cieľom je e, konať tak, aby sme dokázali dosiahnuť ambiciozne ciele DSM iniciatívy bez obetovania predanej hodnoty. Musíme pochopiť, čo je ohrozené, ak Európa nedokáže transformovať tento kontinent do kontinentu e, moderného regulačného rámca, ktorý bude priťahovať inovátorov a podnikateľov z celého sveta čo je rovnako dôležité, musíme stále mať na pamäti, ako je dôležité e, rozširovať myšlienku DSM iniciatívy všeobecnej verejnosti. E, podnikatelia musia naozaj vidieť matateľné zisky, ktoré môžu získať z tohoto procesu. V tomto kontexte nedávne návrhy, ktoré ovplyvňujú aj otázku e, elektronického obchodu, geoblockingu, e, otázky spotrebiteľi pri ochrane spotrebiteľov, e, dodávka balíčkov alebo poštových služieb, digitálne online zmluvy a ďalšie témy budú kľúčové. Slovenské predsedníctvo to prioritizuje najmä v oblasti elektronickej vlády alebo e-government, kybernetická bezpečnosť. Ďalej sú tu návrhy v oblasti harmonizácie spektra v rozsahu 700 MHz a takisto aj otázka ukončenia roamingových poplatkov. Teraz by som sa rád dotknul jednotlivých oblastí, ktoré sme spomenuli. Geoblocking. V marci tohoto roka komisia publikovala prvé zistenia ohľadom Eh, častých praxí alebo časté praxe v oblasti geoblockingu, ktoré zabraňuje spotrebiteľom nakupovať tovary a získať prístup k online digitálnemu obsahu v Európskej únii. Odpoveď viac ako 1400 predajcov a poskytovateľov digitálneho obsahu zo všetkých 28 členských štátov preukazujú, že geoblokovanie na našom trhu je bežná prax 38 eh, odpýtaných eh, poskytovateľov spotrebiteľských tovarov a 68 poskytovateľov digitálneho obsahu odpovedali, že geoblokujú spotrebiteľov z iných členských štátov EÚ. Takže odvo- e, bojovanie neod- proti neodôvodnenému geoblokovaniu bude jednou z priorit nášho predsedníctva. Tento návrh chce zabezpečiť to, aby tí európske občania, ktorí nakupujú tovary a služby v inej európskej krajine, či už fyzicky alebo online, nebudú diskriminovaní v oblasti prístupu k cenám, a podmienkam platieb, pokiaľ to nebude objektívne zdôvodnené z dôvodov ako je napríklad DPH alebo niektoré iné špeciálne ustanovenia v oblasti verejného záujmu aby sme nezavádzali eh, neúmerné bremeno pre firmy, tak to nariadenie by nevytvoralo povinnosť eh, uplatňovať v rámci celej Európskej únie a vynelo by malé podniky, ktoré eh, spadajú do národnej schémy DPH pod istú hranicu, aby neboli z nich tieto pravidlá uplatňované. Našim cieľom je umožniť malskému predsedníctvu, aby posunulo túto tému čo najďalej. My chceme zabezpečiť všeobecný súlad alebo všeobecnú dohodu na rade všeobecný prístup rady a je bol schválený do konca roka. Ďalej ochrana spotrebiteľov, súčasná cezhraničná spolupráca v oblasti presadzovania práva a boja proti e, zneužívaniu e, monopolného postavenia naráža na mnoho prekážok. Jeden z základných prekladov pri vytvorení digitálneho jednotného trhu je zabezpečenie účinného systému ochrany spotrebiteľských práv všetkých členských štátov Európskej únie. Tento systém by mal vytvoriť zvýšenú e, dôveru spotrebiteľov pri online nákupov a zároveň by mal znižovať náklady, ktoré vedú z nekalej hospodárskej súťaže. Takisto chceme urobiť všetko preto, aby sme rovnako zaobchádzali pre všetky, so všetkými spotrebiteľmi v Európskej únii, tak online ako aj offline, a zároveň, aby podniky mohli plne využiť spravodlivý a e, kompetitívny digitálny jednotný trh. Tento návrh dáva viac právomoci národným e, orgánom, aby dokázali presadzovať účinnejšie práva ochrany spotrebiteľa, najmä pri cezhraničných nákupoch. Vítame, že v prípade porušenia týchto pravidel komisia by mala mať možnosť koordinovať spoločné konanie s národnými policajnými orgánmi, tak aby sa ukončili takéto kroky. Zároveň sa zabezpečí účinnejšia ochrana spotrebiteľov tým, že budeme šetriť prostriedky pre členské štáty a podniky. Slovenské predsedníctvo je pevne angažované v tom, aby sme pokročili ďalej v rokovaniach o tomto návrhu. Budeme pracovať tvrdo na tom, aby sme dosiahli všeobecnú zhodu počas nášho predsedníctva, čo by malo umožniť našim malským priateľom, aby dosiahli dohodu s vami, s Európskym parlamentom. Ďalej, zmluvy o digitálnom obsahe. Zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu pri online predaní e, tovarov a služieb sú dôležitým prvkom e, stratégie pre jednotný digitálny trh v roku 2015 16 e, európskych e, občanov, ktorí nakupovali na internete, nakupovali služby alebo tovary z iných európskych krajín. Vo všeobecnosti cezhraničný e-commerce, teda e-obchod, stále nevyužíva svoj celý plný potenciál, a to kvôli mnohým prekážkam. Sú to rôzne právne systémy, obchodné právo, e, rôzne režimy ochrany spotrebiteľa. To vytvára nejasné a komplikované prostredie. Dnes právo navrátiť napríklad domáci spotrebič, ktorý bol nakúpený online, je rutinne využívané, pričom vrátiť platenie digitálneho obsahu rozhodne nie je také jednoduché. Nie sú žiadne pravidlá, ktoré by jasne hovorili, čo treba urobiť v prípade, ak si napríklad kúpite e, film alebo nejaký software na internete, ale nie je spokojný napríklad kvôli nízkej kvalite e, rozlíšenia tohoto filmu alebo software nefunguje ako má. Takže chceme podporiť e, jasnejšie, jednoznačnejšie prostredie pre obchodníkov a zároveň zvýšiť dôveru spotrebiteľov a zachovať vysokú mieru ochrany. E, spotrebiteľov. Slovenské predsedníctvo chce pokračovať v rokovaniach a to na báze nedávno revidovaného um, slovensko-holandského návrhu. Chceme urobiť všetko preto, aby sme dokázali minimálne čiastočný, e, čiastočnú, čiastočný všeobecný prístup v rámci rady a to na základe smernice o digitálnom obsahu, ktorý predložila komisia v decembri minulého roka. Čo sa týka druhej smernice o zmluvách, ktoré ovplyvňujú e, predaj tovaru na diaľku, slovenské predsedníctvo chce iniciovať hĺbkové preskúmanie tohoto návrhu v rámci e, budú e, výsledky refitu dostupné. Pevne veríme, že to bude v septembri. Ďalej otázka dodávky palíkov alebo e, zásilkových služieb. Aby sme podporili e, cezhraničný obchod, je dôležité, aby sme e, urobili viac transparentných krokov, aby sa z, z, znížila cena najmä malých balíkov a zároveň aby sme zabezpečili to, že bude interoperabilita medzi viacerými aktérmi na trhu, ktorí sú bežne zapojení do cezhraničnej e, prepravy. Najcitlivejšia téma je, súvisí teraz s nepriamým regulovaním cien a môže to viesť e, k negatívnym sociálnym dopadom najmä v oblasti zníženej miery zamestnanosti v oblasti logistických a dodavateľských služieb. Hlavnou otvorenou témou tohoto súčasného návrhu sa zdá byť vyjasnenie rozsahu tohoto nariadenia. Slovenské predsedníctvo bude robiť všetko preto, aby sme pokračovali v diskusiách, e, najmä pre dosiahnutie všeobecného prístupu. Ďalej, cezhraničná eh, prenosnosť alebo portabilita online obsahu. Chceme eh, zlepšiť eh, cez, cez európsku prenosnosť alebo portabilitu online obsahu, tak aby jednotný trh digitálnych tovarov a služieb dokázal prekvitať. Preto je nevyhnutné, aby sme objasnili pravidlá pre poskytovateľov digitálneho obsahu, ktorý je chránený právom o duševnom vlastníctve a zároveň zabezpečiť cezhraničné využívanie takéhoto obsahu. Právne rozdiely medzi digitálnym a fyzickým svetom musia byť vyriešené a otázka ochrany duševného vlastníctva musí byť ratovaná tak, aby sme sa prispôsobili novým technológiám a online prostrediu v Európskej únii. Čo sa týka súčasného návrhu nariadenia, a tejto téme slovenské predsedníctvo víta dohodu dosiahnutú na Rade ohľadom všeobecného prístupu v maji 2016. Sme presvedčení, že Rada našla dobrú rovnováhu medzi potrebou umožniť cezhraničnú portabilitu online služieb a zároveň nevyhnutnú ochranu držiteľov práv na, na adekvátnu mieru odmeny. E, teraz sa tešíme na spustenie trialógu s Európskym parlamentom v oktobri s cieľom dosiahnuť dohodu v rámci prvého čítania o tejto téme, ktorá je naozaj veľmi dôležitá pre európskych občanov. Ďalej, čo sa týka ostatných zložiek, ktoré sú veľmi dôležité pre plné fungovanie digitálneho jednotného trhu, slovenské predsedníctvo sa bude snažiť dosiahnuť politickú dohodu s Európskym parlamentom o harmonizácie spektra eh, v, eh, na úrovni 700 MHz čo dokáže do veľkej miery odomknúť potenciál pre vysokorýchlostný širokopásmový e, internet. Eliminácia roamingových poplatkov pre európskych občanov, ale aj podniky v Európskej únii je takým symbolom pozitívnej agendy, takže konkrétne kroky v tejto oblasti budú našou absolútnou prioritou. No a práve preto sa budeme zameriavať na dosiahnutie všeobecnej dohody a, a čo najskôrší trialóg, tak aby komunikácia s Európskym parlamentom bola čo najrychlejšia. No na záver tu máme ešte e, snahu podporiť e-Government Action Plan, nedávne oznámenie komisie o kybernetickej bezpečnosti a e, prostredníctvom záverov Rady ministrov. Slovenské predsedníctvo pripraví adekvátne podmienky pre prediskutovanie nadchádzajúcich DSM iniciatív, napríklad e, slobodný tok dát a ďalšie. Na záver by som chcel počiarknúť, že naše predsedníctvo rovnako považuje digitálny, stratégiu pre digitálny jednotný trh ako úžasnú príležitosť eh, vyhrať eh, druhé kolo medzinárodného boja za eh, vedenie alebo za to, aby sme boli prví na online platformách. Online platformy tvoja kľúčovú úlohu v rámci hospodárskeho rastu a inovácií. Revolucionalizovali prístup k informáciám a zároveň prepojili eh, predávajúcich a kupujúcich oveľa účinnejším spôsobom. Preto potrebujeme zabezpečiť, aby online platformy boli eh, konkurencieschopnejšie do budúcnosti a to najmä v oblasti ako je doprava, výroba, energetika a zdravotná starostlivosť. Zároveň vítame pozíciu Európskej komisie, ktorá, bola, ktorá načetla e, cieľený princíp postavenia na konkrétnych cieľov prostredníctvom e, odpovedí na verejnú konzultáciu. Takisto súhlasíme aj s tým, že e, správa, alebo teda účinné riadenie a čo, čo najskôršie dosiahnutie dohovor o digitálnom jednotnom trhu je s odpovednosťou parlamentu, rady aj komisie, ako sa hovorí aj v uznesení parlamentu o DSM z januára 2016. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, naše predsedníctvo naozaj pripravené spolupracovať spolu s vami, tak aby sme dosiahli čo najviac v našom európskom projekte. Chceme vytvárať priestor pre nové myšlienky, kreatívne riešenia a naozaj plodnú diskusiu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. A teraz pán Peter Žiga, minister hospodárstva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Neskôr by som sa chcel poďakovať za to, že ste ma pozvali na schôdzu vášho výboru, aby som vám približil priority slovenského predsedníctva. Teší ma a som poctený, že sa môžem e, stať súčasťou e, takéhoto významného prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Európske občania by, mala byť, by mali byť jadrom eh, celej agendy Európskej únie a preto si myslím, že spoločne sa na to môže podariť. Slovenské predsedníctvo si uvedomuje význam Európskeho parlamentu. Eh, považujeme za mimoriadne dôležité spolupracovať s Európskym parlamentom, Európsky parlament ako spolulegislatívny orgán. Ehm, spolu s nami eh, sa celkom si bude snažiť dosiahnuť výhody pre našich občanov, podniky z celej Európskej únii prehlbovanie a, a zvyšovanie spravodlivosti jednotného trhu bude kľúčové vo vytváraní pracovných miest, presadovaní e, produktivity a tiež zvyšovanie atraktivity e, pre investície a inovácie. Môžeme e, naozaj dosiahnuť plné fungovanie digitálneho jednotného trhu v praxi a tiež prehlbenie jednotného trhu tovarov a služieb a tým môžeme plne využiť potenciál pre rast, vytváranie pracovných miest a inovácie. A v tomto smere eh, ste vo vašom výbore našim dôležitým partnerom. Nedávno som mal možnosť stretnúť sa s viacerými poslancami Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu a teším sa na našu plodnú spoluprácu v blízkej budúcnosti. Na tomto našom stretnutí by som vám chcel priblížiť hlavné priority slovenského predsedníctva v oblasti konkurencieschopnosti a potom sa budem venovať témam, ktoré sú predmetom nášho spoločného záujmu v oblasti vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa. Slovenské predsedníctvo predkladá pozitívnu agendu a snaží sa presadzovať udržateľné riešenia. Ekonomicky silná Európa a moderný jednotný trh sú jednými z hlavných priorít nášho predsedníctva. Okrem toho, tieto prioritné témy sa budú držať eh, troch eh, hlavných princípov. Dosiahnutie eh, hmatateľných výsledkov. Našim cieľom je dokázať občanom Európskej únie, že spoločné európske projekty majú praktický dopad na zlepšenie kvality ich života. Ďalej, po druhé, prekonanie fragmentácie. Budeme sa snažiť dosiahnuť výsledky, ktoré pomôžu prepojiť členské štáty užšie v rámci jednotného trhu. Tiež sa chceme zamerať na občanov. A Po tretie, chceme tiež poskytovať teda konkrétne výsledky v zbližovaní Európskej únie aj občanov. Slovenské predsedníctvo si kladie za cieľ opätovne získať dôveru občanov v európsky projekt. Ja ako minister hospodárstva by som chcel priblížiť naše hlavné priority v oblasti konkurenceschopnosti jednotného trhu a priemyslu. V oblasti jednotného trhu a ochrany spotrebiteľa chceme naďalej prehlbovať jednotný trh, aj digitálny jednotný trh. Jednotný trh eh, pre tovary a služby je jadrom európskej konkurenceschopnosti od vzniku v roku 1993 eh, je hnacou silou európskej prosperity, podpory konkurencieschopnosti, inovácií, eh, pracovných miest, rastu pre podniky a tiež zvyšeného výberu pre spotrebiteľov na európskom trhu. Uvedomujeme si, že musíme zvýšiť dôveru spotrebiteľa v jednotný trh a musíme ich viac motivovať spotrebiteľov, aby E, sa nebáli cezhraničných transakcií. Preto sme ocenili návrh komisie vo e, veci jednotného e, trhu a s tým súvisiacej stratégie a chceme naďalej pracovať na jednotlivých návrhoch v rámci rokovaní. Veľmi ma teší, že budem môcť predsedať Rade pre konkurenceschopnosť v rámci nášho predsedníctva. Tým prispejeme tiež k spoločnému vytvoreniu jednotného trhu a vytvoreniu jednotného digitálneho trhu. V priebehu nášho predsedníctva sa budeme venovať eh, nasledujúcim legislatívnym témam. Odstránenie eh, prekážok v elektronickom obchodovaní, taktiež eh, boj proti neoprávnenému geoblokovaniu a tiež sa chceme venovať v rámci Rady konkurenceschopnosti dosiahnutiu všeobecného prístupu e, na rade v novembri v týchto témach. E, tiež sa budeme snažiť o všeobecný prístup v oblasti ochrany e, spotrebiteľa a s tým súvisiaceho nariadenia. Je to dôležité najmä z hľadiska zrýchlenia dosiahnutia jednotného plnenia a pravidel jednotného trhu. A v tomto smere by sa mal klásť väčší dôraz tiež na odstranenie prekážok aj v prípade porušení máme v pláne dosiahnuť pokrok e, v rámci rady aj tiež v ostatných legislatívnych e, témach. Ehm, konkrétne reforma e, procesu notifikácie v smernici o službách a taktiež informačný nástroj jednotného trhu. Okrem toho, ehm, pas služieb, ktorý by mal zjednodušiť podnikom poskytovanie služieb v iných členských štátoch, tiež bude dôležitým nástrojom v tomto smere. Okrem toho chceme tiež zjednodušiť rokovania e, v rade o nelegislatívnych témach, e, ako napríklad kolaboratívna ekonomika. Tento druh ekonomiky e, sa čoraz viac vzmáha a postupom času, ako sa to viac rozširuje v Európskej únii, národné a miestne orgány reagujú rôznymi regulačnými krokmi a tento fragmentovaný prístup vytvára neistotu v podnikaní tradičným poskytovateľom aj novým poskytovateľom služieb a to môže brzdiť inováciu, vytvorenie pracovných miest a rast. Preto našou úlohou je podporovať také regulačné prostredie, ktoré umožní eh, vytváranie nových podnikateľských modelov a tiež eh, zaistenie eh, férových podmienok zamestnania, ako aj v otázkach zdaňovania. Veľmi ma teší, že vás môžem uistiť e, o e, našej snahe posilniť jednotný trh e, a tiež sa budeme snažiť o prehlbenie spolupráce aj s jednotnými politickými skupinami v Európskom parlamente v tomto smere. Ďalej, čo sa týka priemyslu, nedávna kríza aj v sektore oceliarstva dokazujú, že Európa nie vždy dokáže úspešne vytvárať najoptimálnejšie regulačné a podnikateľské prostredie. No my sa domnievame, že priemysel musí zohrávať kľúčovú úlohu v našej ekonomike, pretože je eh, hlavným významným poskytovateľom eh, zamestnanosti. Naše predsedníctvo bude presadovať dosiahnutie politického cieľa, ktorý stanovila Európska komisia, a síce aby priemysel predstavoval 20 HDP v Európe. Na to, aby sme to dosiahli, budeme sa venovať e, trom konkrétnym oblastiam. Jednak modernizácia priemyslu, e, ďalej mainstreaming konkurencieschopnosti, ako aj budeme venovať pozornosť energeticky náročným e, sektorom priemyslu, vrátanie oceliarstva. Tiež téma štatútu trhovej ekonomiky Číny bude na programe. V neposlednom rade by som raz dôraznil že dobre nastavené regulačné prostredie je e, dôležitým predpokladom správneho fungovania vnútorného trhu, ktorý umožní e, viac rastu a tiež pracovných miest v Európskej únii. Žijeme vo svete, ktorý je poznačený veľmi rýchlým technickým, digitálnym vývojom a tiež inovatívnymi riešeniami. Nové Technológie a inovácie e, sú v istom zmysle aj výzvou e, pre e, politikov. Preto budeme potrebovať novú legislatívu, ktorá bude dostatočne flexibilná, ktorá bude odolná aj do budúcnosti a ktorá umožní viac inovácií. Je dôležité pre náš hospodársky rast a pracovné miesta, aby sme sa venovali kvalite európskych regulačných rámcov mali by byť správne nastavené, nemali by spôsobovať príliš veľkú záťaž na naše podniky. Zároveň musíme zaistiť dostatočnú ochranu práv spotrebiteľa, a záujmov e, zamestnanca a ochranu životného prostredia ako aj verejného zdravia v našej legislatíve. Slovenské predsedníctvo sa bude venovať téme agende lepšej e, regulácie, konkrétne ako zaistiť, e, aby legislatíva bola odolná, aby dokázala odolať aj vývojom do budúcna a tiež, aby umožňovala ďalšie inovácie z mája 2016 máme k dispozícii závery Rady o lepšej regulácii. Budeme v nadväznosti na to podporovať výmenu osvedčených postupov a tiež budeme vychádzať aj z dosiahnuté medziinstitucionálnej dohody o lepšej legislatíve. Ehm, veľmi ma teší, že som dostal možnosť priblížiť vám priority slovenského predsedníctva v tejto oblasti, eh, ktorá spada do právomoci vášho výboru Uvedomujem si, že váš výbor pracuje aktívne na rôznych iných témach, ako napríklad revízia, smernice o zbraniach, ďalej typové schvaľovanie, um, ďalej um, zasilkové služby, um, ako aj uh, hnojivá, uh, colná politika a ďalej. Uh, slovenské predsedníctvo a všetci moji kolegovia budeme sa snažiť konštruktívne prispievať k rokovaniam aj o týchto témach. Slovenské predsedníctvo bude usilovne pracovať na tom, aby prispelo k zlepšeniu legislatívy. Chceme byť pragmatickí, chceme sa sústredovať na také projekty, ktoré prinášajú priame výhody našim občanom, aby sme si získali späť ich dôveru v európsky projekt. Chceme byť dôveryhodným partnerom, ktorý bude podporovať Európsku úniu a tiež, ktorý bude pomáhať e, naplne fungovanie jednotného trhu. Na to, aby sme mohli splniť naše ciele, sa budeme tiež spoliehať na spoluprácu s odchádzajúcim, predchádzajúcim holandským predsedníctvom a budúcim maltským predsedníctvom. Chcel by som sa týmto poďakovať aj holandským kolegom za ich úsilie a úspešnú spoluprácu. Ďakujem pekne, e, pani predsedníčka, vážení poslanci, e, za pozornosť. Teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom a veľmi rád a s veľkým záujmom sa teraz vypočujem vaše postoje a návrhy, ktoré sa týkajú programu slovenského predsedníctva a veľmi rád odpoviem na prípadne otázky. Slovenská republika a všetci moji kolegovia sme ochotní a pripravení e, dosiahnuť pozitívne, konkrétne, hmatateľné výsledky v oblasti konkurenceschopnosti, ako aj v iných e, oblastiach, e, kde je pokrok potrebný. Ďakujem pekne za pozornosť. So Ďakujem veľmi pekne, pokryli ste to strašne veľa, takže poprosím teraz predstaviteľov politických skupín. Andrea Schwab, ďakujem. Ďakujem pán minister Pellegrini, pán minister Žiga. Uviedli ste široký obraz toho, čo slovenské predsedníctvo Rady EÚ chce dosiahnuť v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Držíme vám palce, prajeme vám veľa úspechov vo vašom úsilí a za EPP môžem povedať, že máme veľa kolegov, ktorí sa aktívne podielajú na legislatívnej práci a budú tak robiť aj v nadchádzajúcich mesiacoch, chcú tak robiť a k tomu potrebujeme samozrejme vašu podporu. Nechcem sa dlho zaoberať všeobecnými otázkami k digitálnemu vnútornému trhu, ale mám konkrétne otázky. Ak môžete, pán Žiga, začal by som s vami. Vy ste hovorili o services passport, pase služieb, o potom e, ďalšie legislatíve so službami. To sú návrhy, ktoré ešte majú prísť a vychádzam z toho, že už rokujete o tom a viete aj podrobnosti a dúfam, že v rade dospejete k dohode. Vidíte už na základe predbežných rokovaní náznaky pozitívneho výsledku, lebo takto by sme zjednodušili vnútorný trh služieb a umožnili legálnym poskytovateľom zákonne cezhranične podnikať. Pán podpremier, na vás mám tiež jednu otázku. Vy ste uviedli mnoho rozo- rozrobených vecí a povedali ste, že digitálny vnútorný trh musí byť pripravený tak, aby zatiaľ v 28 členských štátoch, možno, že o chvíľu nás bude ešte viac, ak sa aj e, Balkán bude správne vyvíjať, aby sme boli pripravení vzdať sa vnútroštátnych riešení, národných riešení a konať spoločne tak, aby spotrebitelia aj podnikatelia mali jednotný rámec prístupu a podnikania. Potom ste, myslím, pán Pelegrini, určite už viedli niekoľko závažných rokovaní. Sú to ťažké témy E, ako vy vidíte situáciu v rade v tomto smere? Želám vám veľa úspechov a dúfam, že sa to skoro znovu uvidíme. Ďakujem. Nikola, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi podpredsedovi vlády, takisto aj pánovi ministrovi, pretože sme naozaj veľmi radi. Vaše vystúpenie bolo veľmi užitočné. Chcem vám zablahoželať k vášmu predsedníctvu. Veľmi vám veríme. Nová krajina, prvýkrát v predsedníctve rady. To je naozaj veľmi dobré, lebo to môže dať trošku taký nový impuls, taký nakopnú tento e, mechanizmus, pretože možno nemáte tú skúsenosť, ale máte energiu, e, máte to nadšenie mladého štátu a to je veľmi dobré. Takže naozaj držím vám palce, nech vám to vyjde. No a zároveň by som chcel počerknúť možno niekoľko vecí, ktoré považujem za veľmi pozitívne. V prvom rade ten silný dôraz, ktorý ste spomenuli na celý balíček digitálneho jednotného trhu. To je naozaj veľmi dôležité. E, je to téma, ktorá si vyžaduje obrovské nasadenie na úrovni rady, aby sa naozaj pracovala na takomto veľmi ambicioznom balíčku. A vidím, že vy ste v tomto smere ambiciozni, to je veľmi pozitívne. E, je samozrejme dôležité, aby sme dokázali reálne dosiahnuť čo najviac týchto výsledkov, a to v tomto čase v rámci aj konkrétneho legislatívneho procesu počas najbližších šiestich mesiacov. Možno taká smola e, predsedníctva toho druhého semestra, pretože vy to rozbehnete a potom vlastne musíte odísť, pretože e, témy, ktoré patria jednému predsedníctvu, ktoré to rozbehlo, tak skončia v častokrát v tom druhom pol roku a e, musí to doriešiť iná krajina. To je trošku zložité, najmä kvôli takému operatívnemu procesu. Najmä je to ťažké pre, pre tých, ktorí to rozbiehajú. Ale každom prípade e, to je známy problém. Ďalej, e, pán minister Žiga, e, vy ste hovorili o téme, ktorá sa týkala priemyslu. Podľa mňa to je naozaj veľmi dôležitá, citlivá téma. Je dôležité, aby sme nadalej mysleli na Európu, Európu, ktorá dokáže vyrábať. A v tomto smere sa naozaj zhodneme. Takisto považujem za pozitívne aj tú tému, ktorá bola počerknutá ohľadom spolupráce kolaboratívneho hospodárstva, collaborative economy. To je naozaj veľmi dôležité, pretože Um, Bolo, tu, bolo to tu Viacka spomínané a ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme to posunuli vpred. Takisto považujem za dôležité aj niektoré slova, ktoré ste, pán minister, hovorili ohľadom potreby vyššej miery harmonizácie našej európskej legislatívy. To je naozaj dôležité, zaznelo to aj včera v rámci diskusie s komisiou, pretože čo je podľa mňa naozaj veľmi dôležité, aby sme sa vyhli tomu, že tu za najbliž, počas najbližších rokov budeme vytvárať de facto 28 rozdelených e, trhov. Takže naozaj chceme, aby rada pracovala aj v tomto duchu, aby sme e, dokázali reálnu tú kolaboratívnu ekonomiku. No a chcel by som počerknúť dva prvky, ktoré možno nezazneli, ale sú podľa mňa veľmi dôležité pretože okrem tých nových zložiek, okrem tých nových tém, ktoré, spomenuli, my tu, ktoré ste spomenuli, my tu máme také tie staršie zložky, ktoré sú už možno trošku tak na spodu toho e, legislatívneho balíčka a sú tak trošku aj zabudnuté. No a medzi nimi v prvom rade je to otázka e, dohľadu nad trhom a ochrana spotrebiteľov. To je, viete, diskusia, ktorá zažila veľmi dôležitú, veľmi turbulentnú diskusiu na článku 7. To je téma, ktorá je veľmi dôležitá a veľmi dobre vieme, že na úrovni rady sú veľké rozdiely, zásadné rozdiely, možno tak pol na pol, a myslím si, že slovenské predsedníctvo by naozaj v tomto možno mohlo pomôcť. Dobre, už končím, lebo hovorím dlho, ale e, geografické označenia pôvodu, to je téma, ktorá sa týka nielen potravinových produktov, ale týka sa to stále viac aj iných, pretože komisia v tomto smere priniesla legislatívny návrh, my sa z toho tešíme a je dôležité, aby sme pokračovali ďalej v tomto smere. Ďakujem. For the ECR, Richard Zulik. Teraz za eh, ECR, eh, Richard Zulik. Pán Richard Ďakujem veľmi pekne, budem pokračovať po slovensky. Predseda vlády, vážený pán minister, dovolte aj mne vás tu v Európskom parlamente na výbore pre vnútorný trh privítať v mene mojom aj v mene frakcie, ktoré som členom v mene ICR. E Slovenská republika je prvýkrát predsedajúcou krajinou, čo je veľká príležitosť pre našu krajinu sa zviditeľniť a ukázať zvyšku Európy, že sme krajina, ktorá Európsku úniu vníma ako spoločnú šancu pre lepší život. Okrem solidného, pomerne konkrétneho, ale aj odvážneho programu predsedníctva máme aj kvalitné personálne zastúpenie mená ako Lajčák, Ševčovič, Korčok. Netreba tu v Bruseli nejak osobitne predstavovať. Na programe predsedníctva oceňujem odvážny postoj Slovenskej republiky v oblasti utečencov, konkrétne jasné a jednoznačné prihlásenie sa k ochrane šengenských hraníc. V oblasti zodpovednosti nášho výboru je to priorita, jedna teda z priorit nášho predsedníctva, to je jednotný trh. Počuli sme rozsiahly výklad e, k digitálnemu trhu ale myslím si, že aj v oblasti energetiky máme čo ponúknuť, najmä teda v spolupráci s našim komisárom, pánom Ševčovičom. Žiaľ, všetky tieto pozitíva sú momentálne prekryté jedným veľkým a škaredým tieňom a tým je minister vnútra. Nemal som pôvodne v pláne tu na európskej pôde vyťahovať domáce záležitosti, preto som aj minulý týždeň v reakcii na vystúpenie premiéra Roberta Fica E, som sa venoval výlučne programu predsedníctva. Žiaľ, nie sú to už len chodbové reči a otázky typu je to naozaj pravda, že vy máte ministra vnútra, ktorý je vyšetrovaný pre možné podvody svojim podriadením a ktorý verejnosti opakovane klamal? Už nie je to len tieto kuloárne reči. Je to aj včerajšie vystúpenie pani poslankyne Žoli, ktorá jasne pomenovala, čo považuje za problém, že minister vnútra dostával na svoj osobný účet e, peniaze od človeka, ktorý je vyšetrovaný pre daňové podvody. Dostali sme sa do absurdnej situácie. Pán Bašternák, to je ten vyšetrovaný človek pre podvody, e, od ktorého minister vnútra dostal peniaze. A premiér Robert Fico, ktorý býva v byte tohto pána Bašternáka, v byte, ktorý bol zrejme postavený za peniaze DPH. Thank you. I would like to finish. Vicky, if, if it is possible, I would like to finish. I think this is very important. I would like... Ak dovolíte, aby som chcel skončiť, je to veľmi dôležité, ale mohli by ste sa prosím držať e, kompetencií našho trhu. Teraz prídem k mojej otázke. Položím svoju otázku. Otázka je, pán Pelegrini, vy ako nielen podpredseda vlády, ale aj podpredseda strany smer. Čo plánujete s týmto urobiť? Hlavne, keď máme napísané v našom programe predsedníctva, že budeme bojovať proti daňovým únikom. Ja si myslím, toto sú veľmi vážne veci. Aj keď sa to tu pani poslankyni možno až tak nepáčilo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. My sa naozaj snažíme držať otázok vnútorného trhu. Nebudeme tu na e, otázky, ktoré sa netýkajú vnútorného trhu. Ja chápem, čo vás motivuje k vašej otázke, ale musíme sa zamerať na to, čo je pre nás dôležité. Teraz pán Kalas. Pani Kalas, ja sa budem držať kompetencií, neboj sa. Ďakujem veľmi pekne, pani ministri, že ste prišli sem. Mám dve otázky. Pokiaľ ide o spolupracujúcu ekonomiku, tak v Rade pre schopnosť 29. septembra sa hovorilo o zásadách a tieto zásady sú bezcenné, ak ich nebudú členské štáty uplatňovať alebo sa nimi riadiť. Môže sa predsedníctvo zaviazať a vydať stanovisko rady, že toto bude uvedené v záveroch rady, že závery rady budú uvažo- obsahovať pokyn dodržiavania týchto zásad na úrovni členských štátoch, pretože ak chceme mať takúto platformu zdieľanej ekonomiky v Európe. Musíme sa držať týchto záväzkov a potrebujeme takýto záväzok členských štátov, že budú pracovať na európskom prístupe. Druhá otázka sa týka toho, E, sa týka cieľ. Viete, že okrem colnej únie a ďalších opatrení, ak firma poruší pravidla, neexistuje spoločný prístup k tomu, aby sa posúdilo, čo predstavuje závažné porušenie a e, narušanie hospodárskej súťaže. To znamená, že aj tu musíme dodržať naše záväzky vyplývajúce z členstva vo VTO. Dnes sme prijali stanovisko k návrhom pre, daňové, pardon, pre colné porušenia. Tam bod za bodom sa riešia problémy členských štátov. Chcem sa spýtať, či slovenské predsedníctvo príjme konštruktívny prístup k tomuto e, problému, tak ako to bolo počas talianského predsedníctva. Ďakujem ešte šesť ďalších rečníkov, takže vás chcem požiadať, aby ste E, postupovali teraz tak, že ministri e, budú potom reagovať, keď ďalší položia svoje otázky nie viac ako dve minúty každý. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade chcem našim slovenským priateľom zaželať úspešné predsedníctvo a úspech bude samozrejme záležať na tom, ako rýchlo dokážu zvládnuť vnútornú nepríjemnú situáciu, napriek tomu, že k tým je teraz vynikajúci tu v EÚ. Pokiaľ ide o prvé vystúpenie, mám otázku. Aké sú plány slovenského predsedníctva v oblasti spolupracujúcej ekonomiky alebo súčinnej e, ekonomiky a či právna úprava v tejto oblasti nespôsobí ďalšiu roztrieštenosť jednotného trhu EÚ. Ďalej sa chcem spýtať, aké sú plány slovenského predsedníctva k pasu služieb. O to, to sa už pýtala kolegyňa. A pán Pellegrini, na vás mám štyri otázky. Tie sa týkajú poprvé, čo si myslíte, že bude prínosom e-government plánu pre občanov a podnikateľov. Ako bude slovenské predsedníctvo reagovať? Ako vnímate otázku voľného toku údajov? A aké sú ďalšie kroky v otázke voľného pohybu toku údajov? Aké aktivity možno očakávať? v otázke kybernetickej bezpečnosti z vašej strany. Ďakujem. Teraz Olga, nech sa páči. Ďakujem, pán podpredseda vlády, pán minister. A ja sa vám chcem obom poďakovať za vašu prezentáciu a želám vám úspešné predsedníctvo. Tém na spoluprácu je naozaj veľmi veľa. Mám všeobecnú poznámku. Veľmi vítam, že vaše priority obsahujú aj posilnenie dôvery a nastavenie spravodlivých pravidel pre spotrebiteľa bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Verím, že rovnaký prístup a e, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie bude súčasťou vašho predsedníctva nielen v návrhoch, ktoré ste tu spomenuli, ale že to bude všeobecný prístup k vnútornému trhu. Ja som spravodajkyňa revízie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa a vítam, čo ste hovorili, pán podpredseda, na adresu cieľu, cieľa predsedníctva dosiahnuť v nadchádzajúcom období všeobecný prístup v rade tak, aby spotrebitelia mohli čo najskôr využívať efektívnejšiu a užšiu spoluprácu orgánov dohľadu. Ja sa budem snažiť o to, aby parlament tiež nemeškal verím a mrzí ma, že ste to nespomenuli, že dosiahneme spoločný pokrok aj v otázke smernice o e, Európskom akte prístupnosti, ktorý má uľahčiť prístup k tovarom a službám postihnutým osobám a starším osobám. Aj tento návrh môže prispieť k zvýšeniu dôvery občanov vnútorný trh a európsky projekt ako celok a môže to byť jeden z príkladov tejto pozitívnej agendy, o ktorej ste hovorili. Mám ešte dve otázky. Pred dvomi týždňami som bola v Bratislave na medzinárodnej konferencii, ktorá sa zaoberala bojom proti nekalým obchodným praktikám v potravinárskom dodavateľskom reťazci a chcem sa spýtať, či chystáte aj v tejto oblasti konkrétne iniciatívy, pred niekoľkými týždňami náš výbor aj celý Európsky parlament prijal jednoznačnú správu, ktorá usiluje o nastavenie spravodlivých pravidiel. A posledná poznámka, verím, že sa budete zaoberať aj otázkou dvojakej kvality značkových výrobkov. Je to tiež téma, ktorá trápi spotrebiteľov na vnútornom trhu a týka sa to bezprostredne podľa mňa aj otázky dôvery. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne aj obom ministrom. Ďakujem za to, že ste sa venovali do prioritám priemory po Slovensku. Nie. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister, za predstavenie slovenských priorít. Myslím si, že v tej ekonomickej oblasti sú správne postavené a oceňujem ten dôraz na kľúčové veci, ktoré nás môžu posunúť eh, dopredu. Osobitne mám na mysli spoločný digitálny trh, na ktorom veľmi pracujeme aj v našom výbore pre vnútorný trh. E, oceňujem najmä dôraz na e, zrušenie geoblokovania, preto sa chcem pána Pellegriniho opýtať, ako on vidí z časovej perspektívy vývoj zrušenia geoblokovania a kde vidí potenciálne rizika, ktoré by mohli ohroziť zrušenie geoblokovania, pretože to považujem naozaj za kľúčové pre vybudovanie skutočného spoločného digitálneho trhu v Európskej únii. E, tiež sa mi páčil ten dôraz na e, zlepšenie elektronického obchodovania a odstraňovanie bariér. V tejto súvislosti mnoho malých podnikateľov nám hovorí o prekážke, ktorá súvisí s rozdielnou registráciou dane z pridanej hodnoty v iných krajinách, čo takisto súvisí s e, elektronickým obchodovaním. Preto sa chcem opýtať, že či aj slovenské predsedníctvo bude adresovať túto otázku e, prípadnej jednotnej registrácie dane z pridanej hodnoty, čo by mohlo takisto výrazne pomôcť e, rozvoju elektronického obchodu. Ďakujem. Mulțumesc, Vicky. Uh, și eu uh, le urez... Ďakujem pekne, pani predsednička, A ja by som sa chcela poďakovať um, obom ministrom uh, za ich vyjadrenie. Obe prezentácie sa mi veľmi páčili. Chcela by som vám zablahoželať k ambicioznému programu. Ja vašu krajinu veľmi dobre poznám. Bola som u vás viackrát na dovolenke. Viem, že Slováci e, sú veľmi ambiciózny národ. Mám niekoľko otázok, ak dovolíte. Vážny pán popredseda vlády, vy ste sa vyjadrili, že by ste chceli dosiahnuť, aby e, azylový a migračný systém e, bol udržateľný vo svojej podstate a tiež chcete, aby Európska únia konala globálne. Mohli by ste sa vyjadriť podrobnejšie, aký je váš postoj k takémuto systému migrácie a azylu a akým spôsobom budeme závislí od komerčných dohôd, ktoré sa vyrokujú na medzinárodnej úrovni. Nebudeme že Čína získa štátu trhovej ekonomiky. Aký k tomu máte vy postoj? A ešte posledná otázka. Reputácia a rady. Viete zrejme, že naša inštitúcia sa vníma ako inštitúcia, ktorá veci blokuje. E, teda, že rada e, sa vníma ako inštitúcia, ktorá veci blokuje. E, myslíte si, že by bola možnosť e, zlepšiť vzťahy, nezhody medzi týmito dvoma inštitúciami, medzi parlamentom a radou? A ďalej, vážny pán minister hospodárstva, hovorili ste o um, um, energeticky náročných odvetviach a priemyslu. Ako slovenské predsedníctvo sa stavia k energetickému mixu, ktorý chce Európska únia? zavieste získať, e, ako chcete pomôcť konkrétne malým a stredným podnikom. Ja by som e, navrhla, keďže podpredsedám e, pracovnej skupine pre malé a stredné podniky, aby sme vytrhli stratégiu, aby sme pomohli malým a stredným podnikom rozvíjať svoju činnosť aj v zahraničí. Aký k tomu máte postoj? Dúfam, že som dodržala rečnícky čas, Viki. Um, much, Vicky. Ďakujem pekne za slovo, Vicky. Veľmi sa mi páči tá myšlienka toho, že by sme dokázali zlepšiť imič rady. To naozaj, to, to sa mi páčilo, takže sa ospravedlňujem, že to preušila predtým, ale je to pravda. Je to pravda. E, my sa vždy e, raz za čas ťažujeme, že máme tu na jednej strane ambiciozne plány pre Európu a potom prídu ministri na radu a všetci to roztrhajú, každý trhá svojim smerom a vlastne všetky tieto dokumenty sa zničia, lebo každý sa chce vrátiť domov a povedať, že zlá, zlá Európska únia. A hoci sa tu my snažíme urobiť čo najviac pre našich občanov, e, nakoniec sme tým vlastne obeťami tohoto systému všetci. Ale som presvedčená, že slovenské predsedníctvo bude naozaj iné v tomto smere a bude sa správať oveľa európskejšie e, než národne. Takže v tomto smere vám naozaj držím palce a dúfam, že sa vám to podarí. Hovorili ste v tom vašom prvom vystúpení to, že je naozaj veľmi dôležité rozširovať myšlienku jednotného trhu a komunikovať o tom s verejnosťou. To je podľa mňa naozaj veľmi dôležité, pretože e, komunikácia s verejnosťou, sociálna komunikácia, to je naozaj veľmi dôležité a naozaj by som robila všetko pre podporu v tomto smere, ak by ste aj z mojej strany potrebovali podporiť, aby sme naozaj vytvorili lepšie komunikačné metódy pre občanov Európy, lebo všetci vidíme, čo sa môže stať a Vicky veľmi dobre vie, e, koľky britskí občania netušili, čo robia, keď hlasovali za Brexit. Takže treba povedať, že niečo rozhodne nesedí e, na komunikácii Európskej únii. E, nevieme odkomunikovať to, aký toto je úspech a jednotný trh je najlepší spôsob, ako to odkomunikovať, ako komunikovať o Európskej únii a o tom, ako to je zmysluplné a prečo to dáva zmysel pre každého občana. No a e, spomínali ste aj tie body, ktoré sú tiež veľmi dôležité pre občanov. a zároveň snaha nájsť nejaké eh, hmatateľné veci. Teda oni sú hmatateľné, keď nefungujú a nehmatateľné, keď nefungujú. Eh, Ivan Štefanec veľmi dobre hovoril aj o otázke eh, zjednotenia nahlasovania DPH. To je téma, ktorú mnohí podnikatelia vnímajú ako veľký problém, ktorý je nedostatočne harmonizovaný. Roamingové poplatky som ráda, že ten posledný krok roamingových, e, ukončenia roamingových poplatkov zapadne do vášho predsedníctva. Ale nezabúdajte, že to nekončí, lebo volania v zahraničí, teda cezhraničné medzieurópske telefonáty a SMS-ky sú ešte stále mimoriadne drahé a mm, na to nesmieme zabúdať. Budem zodpovedná za geoblocking, budem spravodajkyňa ku geoblockingu a Ivan Štefanec o tomto hovoril je tu možno jedna téma, a, o ktorej by som chcela vedieť, na ktorú by som chcela vedieť váš názor. Nemyslíte si, že tento dokument e, je možno nedostatočne ambiciozný? A zároveň, keď vidíte, koľko spotrebiteľov je geoblokovaných, keď sa snažia získať prístup k audiovizuálnym službám, alebo napríklad inému digitálnemu obsahu. Alebo napríklad, keď chcú získať prístup v iných krajinách k tomu, čo majú zakúpené. Nemáte pocit, že takýto návrh o geoblokovaní by mohol byť možno rozšírený? Pretože zatiaľ, podľa môjho názoru, nie je dostatočný. Ďakujem pekne. Ešte ja sa spýtam poslednú otázku. A keďže som britská poslankyňa, obávam sa, že to bude o tom, čo všetci nechceme pomenovať, a síce Brexit. Ministri, pán vicepremiér, pán minister, bolo naozaj veľmi dobré eh, vypočuť si vaše prejavy o modernom, inovatívnom, podnikateľsky priateľskom prostredí pre podnikateľov v Európe, lebo to je vízia, ktorú eh, Spojené kráľovstvo vždy zdialo a presadzovalo a bojovali sme za E, súťaživé hospodárstvo, konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré je pripravené na digitálnu dobu. A to nás naozaj e, spája v našej práci tu. A veľmi dobre viem, že sú tu hlboké ekonomické prepojenia medzi Spojeným kráľovstvom a mnohými európskymi členskými štátmi, najmä v oblasti dodávateľských reťazcov v priemysle. A ak Brexit bude viesť k novým bariéram v týchto dodávateľských reťazcoch, som presvedčená, že to nie je v záujme nikoho z nás, žiadneho hospodárstva, aby sme sa vybrali týmto smerom. Takisto viem, že na to, aby sme dokázali presadiť inovatívne hospodárstvo, potrebujeme podnikateľov, vedcov, výskumníkov a my sa bojíme, že ak nebudeme zabezpečovať pre nich priaznivé prostredie, tak oni nepôjdu do iných miest v Európe, ale pôjdu do iných, na iné miesta vo svete. A to už je to, čo sa teraz momentálne deje. Takže akým spôsobom vnímate, alebo to je tá veľká otázka, takže to trošku bude trvať, kým to asi odpoviete, ale ako, ako si predpokladáte, že takáto priemyselná spolupráca v oblasti tovarov a služieb a v oblasti tradičných e, priemyselných odvetví, ale aj digitálnych priemyselných odvetví, ako to bude fungovať v oblasti e, medziludského, medziludskej komunikácie, ale aj fyzického podnikania, ako to môže pokračovať medzi Spojeným kráľovstvom v tom svete po Brexite a akým spôsobom môžem ja a ďalší priaznevo naklonení poslanci, ktorí tu budú počas vášho predsedníctva, ako môžeme my pomôcť, aby táto diskusia prebiehala. Thank you. Now, you can take as long as you like to show... Ešte odpovedať, ako len dlho chcete na tieto otázky a určite e, každý povie niečo. For the questions. Ďakujem pekne za otázky, ak dovolíte. Budem pokračovať v Slovenčine. Na úvod, vážení páni poslankyne, vážení páni poslanci, mi dovolte poďakovať za veľmi konštruktívny prístup až na jedného pána poslanca z našej krajiny. Som veľmi rád, že vy si uvedomujete dôležitosť týchto moderných tém, že žijeme v digitálnej ére a je dôležité, aby aj poslanci Európskeho parlamentu, a ja si to veľmi vážim, sa venovali týmto častokrát veľmi zložitým a náročným témam, ale e, nevyhnutným pre ďalší rozvoj a zabezpečenie konkurencie schopnosti Európskej únie. Ešte mi odpustite jeden koment, ale spomínali ste tu viacerí zlepšenie reputácie tak rady, ako aj reputácie celého projektu Európskej únie medzi našimi občanmi, čo je nesmierne dôležité a preto odpustite mi jeden komentár, ale namiesto toho, aby pán poslanec Sulík možno momentálne informoval na svojom Facebooku, aké témy sa preberajú, aké je dôležité pracovať na jednotnom digitálnom trhu, tak komentuje moje a vystúpenie pána ministra Žigu, komentuje, či sme si naše príhovory prečítali alebo neprečítali viackrát alebo menejkrát a komentuje úroveň našho jazyka. Takže aj takýmto spôsobom europoslanci prispievajú k tomu, akú reputáciu majú európske inštitúcie v jednotlivých národných krajinách, respektíve v našich krajinách, alebo akú nemajú. Takže prepáčte, ale tak, ako ste si vy dovolili komentovať naše vnútroštátne záležitosti, tak ja som si ich dovolil povedať, pretože aj takto sa tvorí obraz o Európskej únii, takto sa tvorí obraz o Európskom parlamente, takto sa tvorí obraz o komisii a rade. Takže ďakujem všetkým tým, ktorí chcú prispieť k debate veľmi pozitívne a nevnášať tú svoju sebeprezentáciu a svoje politické komenty na úroveň Európskeho parlamentu. To si môžeme vybaviť doma. Aj nemali ste sa dať zvoliť do Európskeho parlamentu, keď ste chceli komentovať národné dianie na Slovensku. Mohli ste zostať u nás. Veľmi pekne ďakujem za, za, za otázky a komentáre. E, je jasné a musíme sa zhodnúť na tom, že v oblasti digitálnej politiky musíme reagovať veľmi rýchlo, pretože rozvoj digitálnych technológií ide takým tempom, že nie sme schopní postupne my reagovať v rámci regulácie a prípravy legislatívy na to, kde sa naše, naše, na to náš digitálny svet bude, bude hýbať za 2-3 roky. A preto musíme mať jednu hlavnú prioritu a to byť schopní príjmať rozhodnutia a veľmi rýchlo. My nemôžeme viesť diskusie, a prepáčte, že to poviem, ale my nemôžeme viesť diskusie, či práčku, ktorá má software, budeme považovať za tovar e, a, alebo za software. To ľudí vôbec nezaujíma. A nie je ani dopyt po takýchto diskusiách ale pokiaľ budeme takéto diskusie na pôde Európskej únie viesť, tak neprídeme opäť k žiadnemu, žiadnemu výsledku. My musíme doručiť výsledky a v oblasti digitálnej agendy ich musíme doručovať veľmi rýchlo a veľmi, veľmi konkrétne. Áno, nebude to veľmi jednoduché a pán e, poslanec Šváb vystihol veľmi presne, že pri tvorbe e, digitálneho jednotného trhu sa budeme musieť pravdepodobne v rámci, v rámci riešení zbaviť niektorých svojich právomocí, ktoré, ktorých máme na národnej úrovni a budeme musieť odstrániť 28 fragmentovaných vnútroštátnych riešení. Samozrejme, bude dôležité nájsť ten balans, kde ešte štátne a národné autority budú môcť pôsobiť a kde e, budeme odovzdávať e, právomoci na európsku úroveň. Ale uvedomme si, že nemôžeme len konštatovať, že Európska únia je pozadu v oblasti digitálneho vývoja oproti Spojeným štátom, oproti Ázii, a je to prospôsobené práve tým, že máme 28 fragmentovaných trhov s 28 rozdielnou reguláciou a preto častokrát, a to si povedzme veľmi otvorene, inovatívne myšlienky a nápady, ktoré častokrát sú e, e, alebo majú pôvod práve v Európskej únii a ktoré sú, ktoré sú výsledkom práce našich výskumníkov, našich vedcov, sú implementované a realizované do reálneho života v Spojených štátoch alebo v Ázii, pretože je to podstatne jednoduchšie, ako ich realizovať a materializovať tu u nás v Európskej únii. A to sú tie výzvy, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať. Ak hovoríme o, o, o plánoch v oblasti e-governmentu, voľného pohybu údajov alebo kybernetickej bezpečnosti, začnem kybernetickou bezpečnosťou tá musí byť našou absolútnou prioritou, pretože ak posúvame život našich občanov do digitálneho sveta, ak, e, ak e, poskytujeme čoraz viac digitálnych služieb, je našou povinnosťou vytvárať aj obraz, e, obraz dôvery. To znamená, občania musia dôverovať týmto digitálnym službám a musia byť schopní veriť tomu, že nebudú zneužité ich osobné údaje, že nedojde k e, strate ich identity alebo k zneužitiu ich identity a zneužitiu ich údajov. A preto kybernetická bezpečnosť je jedna z top priorít e, v rámci ochrany akoby štvrtého priestoru, a to nie len o zohľadu bezpečnosti ako krajiny alebo infraštruktúry, ale aj bezpečnosti každého jedného občana. A tu budeme musieť Eh, naozaj hovoriť o, o tom, akým spôsobom ochraňovať dáta, ktoré zhromažďujeme o ľuďoch, ako ich eh, máme ukladať, eh, akým spôsobom garantovať, že nebudú môcť byť zneužité. A tu by sme veľmi radi prijali počas nášho predsedníctva závery rady k tejto tematike. Voľný pohyb údajov považujeme za jednu z ďalších za ďalší fenomén alebo slobodu, ktorá pravdepodobne bude predmetom našich diskusí a tak, ako je voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, tak pravdepodobne musíme hovoriť veľmi otvorene o voľnom pohybe dát, ktorý nás jednoducho čaká a v prípade rozvoja internetu vecí, e, connected cars a, a, a týchto ďalších vecí, e, naozaj budeme disponovať obrovským množstvom veľkých dát, ktoré budú musieť mať možnosť voľne sa pohybovať v rámci, v rámci európskeho priestoru. Ak spomíname e government, ako povedal pán poslanec Maštálka. E, áno, je dôležité, aby sme vo všetkých krajinách Európskej únie poskytovali moderné e, elektronické služby zo strany vlády a zo strany verejných e, úradov, aby sme zabezpečili, e, aby v celej Európe platilo pravidlo jedenkrát a dosť, aby sme zdieľali dáta, aby sme boli schopní zabezpečiť interoperabilitu, pretože pokiaľ na jednej strane garantujeme voľný pohyb ľudí, musíme e, garantovať aj možnosť vybaviť si svoju agendu elektronicky z ktoréhokoľvek miesta v Európskej únii. A tu si myslím, že opäť závery, ktoré, ktoré budeme príjmať, e, dajú určité konkrétne odporúčania jednotlivým krajinám, aby sme nemali také veľké disparity v oblasti elektronických služieb v porovnaní v rámci všetkých 28 krajín. Ak sa pýtame, či alebo akým spôsobom pristupovať k veci po výsledku britského referenda, Musím povedať, že musíme rešpektovať rozhodnutie obyvateľov Veľkej Británie, musíme rešpektovať výsledok, ktorý je na stole. Na druhej strane ale nemôžeme polaviť v našich aktivitách a musíme pokračovať ďalej. Zatiaľ nebol aktivovaný článok 50, preto musíme ďalej pokračovať v diskusiách 28. A až keď bude jasné, že e, Británia požiada o vystúpenie z Európskej únie, budeme môcť prijať nejaké nejaké konkrétne závery, ale myslím si, že aj napriek referendu nás to musí práve popohnať ešte k väčšej aktivite a hlavne k prezentácii tých pozitív, ktoré pre našich občanov vyplývajú členstva v Európskej únii, aby sme ďalej nepokračovali v, alebo zamedzili takýmto tendenciám, pretože mnohí politici veľmi radi v rámci svojich politických súbojov na národných úrovniach zneužívajú tému E, Európskej únie, projektu Európskej únie na, na svoje domáce účely. Ak hovoríme o geoblockingu, to je samozrejme niečo, čo je, čo je veľmi konkrétne a malo by prispieť e, opäť k zvýšeniu alebo k využitiu reálneho potenciálu, ktorý máme v oblasti e, e-commerce. Tu musíme povedať, že áno, môžeme diskutovať, o tom, či ten plán je dostatočne ambiciózny alebo nie je ambiciózny, pretože na jednej strane chceme e, čo najväčším spôsobom prispieť a skvalitniť e, služby našim zákazníkom, na druhej strane ale musíme garantovať aj primeranú ochranu pre, pre malé a stredné podniky, takže tu je to na diskusii. Podľa môjho názoru bude dôležité, aby sme mali na stole prvý konkrétny návrh, ktorý bude naozaj výsledkom všeobecnej dohody a potom môžeme hovoriť o tom, akým spôsobom ho ešte vylepšiť alebo, alebo e, spraviť viac ambiciozným. Je pravda, že v oblasti digitálnych technológií a, a, a e, jednotného digitálneho trhu by sme mali byť razantnejší a mnohé veci vynúcovať a nie nechať na dobrovoľnosť, pretože, pretože mm, niekedy je dôležité ten prvý krok urobiť aj e, tým, aby sme nevytvárali len dopyt po službách a čakali, kedy naň zareagujú e, klienti, ale aby sme niektoré digitálne služby vynúcovali. Ale to je samozrejme na diskusiu medzi, medzi vami a nami, pretože chcem zdôrazniť ešte jednu vec, kým skončím, že si vysoko vážim poslancov Európskeho parlamentu. Sám som bol zvolený niekoľkokrát do Národného parlamentu Slovenskej republike a ste to vy ľudia, ktorí máte mandát od občanov Európskej únie, aby ste zastupovali ich názory a preto som rád, že Európsky parlament zohráva e, dôležitejšiu úlohu dnes, ako tomu bolo minule a počítam s tým, že budeme musieť tieto riešenia hľadať spoločne. Nie je dobré, aby sme vytvárali pnutie medzi komisiou, parlamentom alebo radou. Všetci sme Európania, všetci sme členmi Európskej únie tohto veľkolepého projektu a je dôležité, aby sme všetci traja alebo všetky tri inštitúcie hľadali E, najlepší možný kompromis a dohody, aby sa zlepšoval a skvalitňoval život občanov Európskej únie. Minister. Pán minister. Všetkým. Ďakujem pekne všetkým dámam poslankyniam a pánom poslancom za otázky. E, viacerí sa pýtali v zásade na niektoré podobné oblasti, preto ich budem e, dávať dokopy a budem odpovedať e, podľa tém, pričom pomenujem aj poslancov, ktorí sa danú otázku opýtali. Ešte malý expos pôjdem na, tak ako podobne môj kolega, mm, sa vyjadrím aj k pánovi poslancovi Sulíkovi, pretože zbytočne vniesol takú nevraživosť do tejto diskusie, ale tuposť a jednoduchosť myslenia bola symptomatická pre vašu politiku aj na Slovensku, pán poslanec. A potom ste sa radšej odvelili do Bruselu, aby ste tam nezavadzali. Takže pokiaľ vy ste rokovali a dealovali voľbu generálneho prokurátora na Slovensku s ľuďmi, ktorí v tej kauze, o ktorej ste hovorili, sú zapletení, tak my sa tu chceme venovať európskym témam a vám sa venovať nebudeme. Prepačte, že som musel takýmto spôsobom zareagovať, lebo myslím si, že presne o tom, čo hovoríme, dôvera v európsky projekt je v rukách všetkých nás a myslím si, že sa máme e, ešte, ešte veľa vecí musíme vyriešiť, aby nám ľudia a občania Európy dôverovali k jednotlivým otázkam. E, pán Šváb a pán Maštalka sa ma pýtali na návrh pasu služieb. Čo sa týka tejto témy, my očakávame predloženie návrhu komisie e, koncom tohto roka a urgujeme e, komisiu, aby ju predložila čo najskôr, aby sme mohli začať o tomto návrhu pasu služieb eh, diskutovať ešte počas nášho, <clears throat> nášho predsedníctva, pretože je to veľmi dôležitý návrh, ktorý môže významne mm, znížiť a zjednodušiť voľný pohyb služieb. Podľa nášho názoru ide o kľúčový návrh eh, týkajúci sa stratégie pre vnútorný trh a táto dôležitosť tohto návrhu bola eh, počiarknutá aj na, na júnovej Európskej rade a my považujeme, že táto rada dala silný mandát pre čo najskôršie začatie rokovaní a budeme sa snažiť e, začať tie <laughs> rokovania čo najskôr, ale ešte raz hovorím, e, ambícia, e, respektíve ten mandát je momentálne v rukách komisie a budeme čakať na jej návrh, aby sme mohli čo najskôr ísť na tieto rokovania. Traja páni poslanci, pán Danty, pán Maštalka a myslím, že aj pani Kalas sa pýtali na kolaboratívnu e, ekonomiku. Slovenské predsedníctvo má v pláne diskutovať o tomto fenoméne e, na Rade pre konkurencieschopnosť 29. septembra. Komisia predstaví svoju komunikáciu a ministri budú diskutovať o súčasnej situácii na európskej úrovni, ako aj o dianiach na národnej úrovni. Súčasťou diskusie by mala byť aj výmena skúseností medzi členskými krajinami, je dôležité, aby sme v Európskej únii vytvorili také podmienky pre vznik a rast nových biznis modelov, ktoré prilákajú investície a talenty aj zo sveta. Európa má všetky predpoklady stať sa svetovým lídrom a snahou, našo, eh, snahou nášho predsedníctva bude objasňovať túto agentu, agendu predstaviteľom členských štátov a motivovať ich k otvorenej a modernej regulácii. Veľmi očakávame prijatie iniciatívnej správy eh, IMCO pre kolaboratívne hospodárstvo. Veríme, že prispeje do celkovej diskusie o fenoméne, e, o fenoméne kolaboratívneho hospodárstva. Pani poslankyňa Grapini dala otázku e, týkajúcu sa malých a stredných podnikov a zároveň dala aj otázku týkajúcu sa e, udelenia e, statusu trhovej ekonomiky pre Čínu a zároveň ste sa pýtali na energetický mix e, jednotlivých členských krajín. Čo sa týka malých a stredných podnikov, napriek tomu, že nemáme v súčasnosti legislatívny návrh pre malé a stredné podnikanie, slovenské predsedníctvo sa bude venovať špeciálne malým a stredným podnikom, pretože 74 zo všetkých podnikateľských subjektov, ktoré fungujú na Slovensku, sú malé a stredné podniky a preto sa snažíme, aby e, tá politika naša išla aj do integrácie vnútorného trhu, e, nielen v rámci Európskej únie, aj v rámci Slovenska a budeme sa zlepš- snažiť zlepšovať podnikateľské prostredie a keďže budeme eh, a keďže chceme byť v tom eh, aktívni, organizujeme aj konferenciu v Bratislave 23. až 25. Eh, novembra. Bude mať názov SME Assembly. A samozrejme ste aj vítaná, keby ste chceli navštíviť našu krajinu a prísť aj na túto konferenciu. Čo sa týka Mass for China, je to téma, ktorá určite bude dominantnou z hľadiska obchodnej politiky a pred týmto výborom som bol na eh, výbore pre trade a bola tam veľmi otvorená diskusia k tejto otázke. Eh, skôr si ale myslím, že to nebude o rozhodnutí Skôr si myslím, že to nebude o rozhodnutí Rady pre trade, ale bude to skôr na rozhodnutí eh, svetových lídrov a európskych lídrov, pretože je to vysokopolitická otázka a myslím si, že aj tí európsky lídry sa k tejto otázke budú vyjadrovať v priebehu septembra a a my v zásade ešte čakáme na informáciu z komisie a na stanovisko komisie, ale neočakávam, že rozhodnutie v tejto otázke bude urobené na úrovni ministrov pre trade, ale bude urobené na e, úrovni, na úrovni lídrov. Čo sa týka energetického mixu, e, som rád, že každá krajina aj v rámci energetickej únie má právo na vlastný energetický mix, pretože môže najlepším spôsobom reflektovať danosti krajiny a aj, dajme tomu, verejnú mienku, ktorá e, v daných krajinách e, existuje a pôsobí na politické systémy. My napríklad sme krajinou, ktorá podporuje jadrovú energetiku. 54 e, vyrobenej elektrickej energie u nás na Slovensku je z jadrovej energetiky, ďalších 20 máme zelenej energetiky a, alebo obnoviteľných zdrojov a zvyšok máme z tepelných elektrární alebo z plynu. Myslíme si, že je právom každej krajiny a o tom sme diskutovali aj na včerajšej neformálnej rade e, ministrov pre energetiku e, v Bratislave Eh, diskutovali sme o energetickej únii a presne aj o týchto energetických mixoch eh, v rámci jednotlivých krajín členských štátov Európskej únie. Eh, idem k ďalším otázkam. Pán poslanec Danty sa pýtal na balík bezpečnosti výrobkov. V rámci tohto balíka vnímame, že je medzi členskými štátmi, e, medzi členskými štátmi nesúlad a trvajú e, hlboko a trvalo rozdelené e, názory a tým pádom, kým diskusia, ktorá prebehla počas holandského predsedníctva, nepriniesla žiadny výsledok, nevidím reálnu možnosť pokroku s aktuálnymi návrhmi. Budeme sa snažiť, aby komisia, budeme tlačiť na komisiu, aby e, priniesla nejaký nový návrh, pretože v takomto setupe sa asi ďalej nepohneme. Pani poslankyňa Sehnálová sa opýtala na revíziu nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa slovenské predsedníctvo chce nadviazať na prácu eh, holandských kolegov. Eh, návrh je veľmi dôležitý, pretože spolu s návrhmi o geoblockingu a doručovaní zasielok, zasielok ho vnímame ako jeden balík, ktorý musí byť rýchlo prijatý. Eh, to však neznamená, že by nemali byť tieto návrhy dostatočne kvalitne a hlboko prediskutované. Budeme sa snažiť a našou ambíciou bude dosiahnuť dohodu na rade k návrhu, aby maltské predsedníctvo mohlo rokovať s parlamentom. To znamená, túto agendu sa budeme snažiť e, dostať tak, aby malské predsedníctvo mohlo rokovať e, za parlamentom. Poslednú e, vec, ktorú mám, je vlastne Brexit. Pani predsednička výboru sa pýtala na Brexit. Ja si osobne myslím, že je to presne tak, že pokiaľ nebude E, spustený a aktivovaný článok 50, akékoľvek e, otvorené otázky. Nie je, nie je o čom riešiť. Vy ste stále členmi Európskej únie a pokiaľ nezačnete rokovanie o vystúpení s Európskou úniou, tak e, je zbytočná akákoľvek špekulácia na túto tému a myslím si, že bude aj dosť dlho trvať, kým e, tie rokovania sa začnú a budú prebiehať a kým sa uzavrú. Takže e, čo bude o 5-6 rokov z môjho pohľadu, ja neviem povedať a všetkým vám ďakujem za otázky a prajem vám e, príjemný deň. Thank you. Thank you. Ďakujem. všetkým sme odpovedali. No ale to ani neukončí. Meeting starts again at 3 o'clock. Takže odročujem naše rokovanie a pokračujeme e, o tretej.